La séance est reprise. Nous reprenons nos travaux. Takže teraz budeme pokračovať a síce tam, kde sme včera večer prestali. E, chcel by som vám povedať nasledovné. E, budeme hlasovať najskôr o rubrike 1a, potom e, špeciálne nástroje EODS, ako sme dohodli včera s e, kapitolou 4 pilotné projekty a prípravné opatrenie a na konci budú platby. E, rubrika 1a, k tomu ešte tu máme upresnenie od pani generálnej spravodajkyne. Ďakujem, pán predseda. Áno, mala som malú pripomienku a Ide tu o technickú zmenu. Po toľkých zmenách a rôznych politických dohodách sa čísla častejšie menili a tabulky tam jeden riadok nebol zmenený a síce v programe 09 0303 v časti, kde ide o viazanosť prostriedkov, ktoré prekračujú to, čo navrhla komisia a tam by sa malo napísať 10 miliónov na miesto 6. To je v prílohe, ktorá je ku kompromisu 1A, e, teda 090303. Tu ide o promoting interoperability Ide o digitálnu infraštruktúru a interoperabilitu. Takže namiesto 6 miliónov tam má byť 10. Takže to bola korektúra jednej chyby. Pán Dipre požiadal o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera som už hovoril niečo a dnes dopoludnia by sme mohli mať problémy s rubrikou 1a a 4. Ale z hľadiska snách generálnej spravodajkyne, a za to by som jej chcel verejne poďakovať, a aj z pohľadu snách e, politickej skupiny EPP je to tak, že niektoré body, ktoré boli pre nás problematické, sa vyriešili a preto môžem povedať, že námietky, ktoré sme mali k 1A a k 4, e, možno odstrániť a chcel by som poďakovať tým, čo k tomu prispeli. To sa poku- poči- počúva dobre, pán Dupré. Takže teraz budeme hlasovať o e, rubrike 1A. Najskôr pôjde o prvý blok. Tam ide o to, aby sa tie prostriedky znova použili tak, ako navrhovala komisia v pôvodnej fáze. Podrobnosti nájdete v prílohe v tabulke 1. Kto je za to, aby sa toto prijalo? Ďakujem. Kto je proti? 4 hlasy proti vidím tým je tento blok prijatý. Dostávame sa k druhému bloku. Pritom ide o ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na prostriedky, ktoré prekračujú to, čo stanovila komisia. To je tabulka 2. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? 4 hlasy proti. A tým je tento blok prijatý. Takže teraz sa dostávame k ďalšiemu hlasovaniu, ktoré nepokrývajú kompromisy 010201. Tam je prvý pozmeňovací návrh 796. Generálna spravodajkyňa je proti, kto je za? Ďakujem. Proti, kto je proti? Zdržal sa? E, nikto sa nezdržal. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. E, k rovnakej linke 527, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržali sa? Takže tento pozmeňovací návrh je zamietnutý 619. Generálna spravodajkyňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Nikto sa nezdržal, takže tento návrh je zamietnutý. 020201, pozmeňovací návrh 4112, kto je za. Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Nie. Nezdržal sa nikto a pozmeňovací návrh je zamietnutý. 020202 755. Generálna spravodajkňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa. Pozmeňovací návrh je zamietnutý potom 04030101 pozmeňovací návrh 1018, generálna spravodajkynia je proti, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Nevidím, že by sa zdržal niekto, takže je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 759 a 2416, generálna spravodajkynia je proti, kto podporuje tento návrh? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa? Zamietnutý. 080203 4073 generálna spravodajkňa je proti, kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa? Pozmenovací návrh je zamietnutý. 08020302 pozmeňovací návrh 816. Generálna spravodajkynia je proti. Kto podporuje tento návrh? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. 080204 859. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. 080302002 970. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Ďakujem. Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. 524. Generálna spravodajkynia je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti. Ďakujem. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. 08040101 Pozmeňovací návrh spravodajkyňa je proti. Kto ho podporuje? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa. Pozmeňovací návrh je zamietnutý 08040102 668 kto podporuje tento návrh. Ďakujem. Proti? Zdržali sa dvaja. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. 09040302 821 generálna spravodajkyňa je proti, kto je za ďakujem proti ďakujem zdržali sa nikto zamieta sa riadok 120301 357 negatívny postoj generálnej spravodajky. Niekto je za, ďakujem, proti, ďakujem. Zdržal sa, nevidím nikoho, zamieta sa. Rovnaký riadok, ale 1005. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Myslím, že sa napriek tomu zamieta. Myslím, že je to prijaté, ale preveríme si to elektronicky. Ste pripravení? Otváram hlasovanie. Konec. Schválené 17 hlasov proti 14 riadok 15020101 851 4309 spravodajkyňa je proti, kto podporuje, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Riadok 15020102 dva návrhy 853-43-11 záporný postoj spravodajky. Niekto podporuje tento návrh? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Traja sa zdržali, zamieta sa. Na rovnakom riadku 825 až 4283 rovnaké a negatívne stanovisko spravodajky. Niekto je za, kto je proti, kto sa zdržal, dvaja sa zdržali. Zamieta sa. 15.03.01.01.822.42.80. 822 Negatívny postoj spravodajkyne. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Nikto. Zamieta sa. 0201 0601 4039 spravodajkňa je proti, kto je za, kto je proti, ďakujem, kto sa zdržal, vidím jeden hlas, takže zamieta sa 020201 4211 a 754, spravodajkyňa je proti, kto je za, Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Na rovnakom riadku 926 spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Na rovnakom riadku 386 spravodajkyňa je za, kto je tiež za. Ďakujem vám. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Nevidím. Schválené. 020202 prvý návrh, čo je 755 a 4212 E, spravodajkyňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Zamietnuté. Na rovnakom riadku 360. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Tri hlasy, kto sa zdržal? Tiež tri hlasy schválené. 0204, 0203, 659, spravodajkňa je za, kto je tiež za. Môžeme hlasovať elektronicky, hlasujme. koniec. Je to jeden hlas EPP naviac. Hlasovanie je ukončené. A aritmetika zamieta sa 18 proti 16. 02040301 Prvý pozmeňovací návrh 660 spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené na rovnakom riadku 4134. Spravodajkňa je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 04030103 Návrh 361 Spravodajkynia je za, kto je za? Elektronicky hlasujeme. Koniec hlasovania. Tento návrh je schválený 16 proti 14. 04030104, prvý návrh 4043, spravodajkyňa proti. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamieta sa. V rovnakom riadku 387 spravodajkyňa za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? kto sa zdržal, dvaja sa zdržali, pozmeňovací návrh je schválený. Rovnaký riadok 4074, spravodajkyňa je proti, kto je za, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal, nevidím, zamieta sa. 0403 0105 4041, negatívny postoj spravodajky, niekto je za, Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Zamieta sa. 0403 0201 388 spravodajkyňa je za, kto je za elektronicky za, otváram hlasovanie koniec hlasovania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

negatívny postoj spravodajky. Niekto je za tento návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Nikto. Zamieta sa. Na rovnakom riadku 365. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania schválené. 06 02 01 01 4072 654 tá istá téma, kto je za kto je proti ďakujem kto sa zdržal, nevidím, zamieta sa 08 02 02 01 40 54 negatívny postoj spravodajky, niekto je za kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 080203 661 negatívny postoj spravodajky, niekto je za, kto je proti, kto sa zdržal, nikto, zamieta sa na rovnakom riadku 385 pozitívny postoj spravodajky, niekto je za. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 080203 368 spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? traja proti, takže schválené. 08, 815 a 4273, negatívny postoj spravodajky, niekto je za, kto je proti, kto sa zdržal, dvaja a tento návrh sa zamieta. Na rovnakom riadku 392, pozitívny postoj spravodajky, niekto je za, elektronicky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 dvaja, kto sa zdržal, nikto, dvaja, schválené. 08020302, 816, pozmeňovací návrh 4274, rovnaká téma, negatívny názor spravodajky, niekto je za, kto je proti, kto sa zdržal, dvaja, zamieta sa. 08 02 03 03 110. Pozmeňovací návrh pozitívne stanovisko, kto je za, kto je proti. Nikto sa nezdržal. a s tým pozmeňovacím návrhom je to schválené. 08020306 369 spravodajkyňa za, kto je za, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal, nevidím nikoho schválené. Na rovnakom riadku 4399 spravodajkyňa za, kto je za, proti nikto sa nezdržal, schválené. 080204 818 priaznivý postoj spravodajky, niekto je za elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 21 proti 12. 670 negatívny postoj spravodajkyne, kto je za kto je proti ďakujem kto, nikto sa nezdržal dvaja sa zdržali takže sa to zamieta 0103 41.28, negatívny postoj spravodajky, niekto je za. Dole e, ruky, kto je proti, kto sa zdržal, nikto sa nezdržal, takže zamietame. Ďalší riadok 02, 08, 02, 03, 064. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Schvaluje sa. 0904 4055, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Nikto. Zamietnuté. 10.03.01 669, kto je e, za? Ďakujem proti. Ďakujem, zdržali sa. Zamietnutý. 14.03.01, pozňací návrh 4046, spravodajkňa je proti, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem, zreli sa. Zamietnuté 14.04.01, 4.1.31, spravodajkňa je proti, kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Držali sa. Nikto. Zamietnuté. 15.02.01.01. Prvý pozňací návrh 851 4309. Kto je za? O tom budeme hlasovať teraz elektronicky, to si skontrolujeme. Končím hlasovanie. No, no, takže bol zamietnutý 15 za, 16 proti, zamietnutý. Potom 4, 3, 3, 8, kto je za, to je proti. Ďakujem, zdržali sa. To prijaté. 15.02.01.02 Pozmeňovací návrh 853 a 4311 Spravodlivňa podporuje tieto návrhy. Kto je za? No, toto si skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 18 za, 15 proti 2 za, zdržali. 15.02.03 4338, kto je za? Kto je proti?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 Možno by sme... Takže 2, 6, 6 a spravodajk nie je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Prijatý. 240-201, 4129, spravodajkňa je proti, kto je za? Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Zamietnutý potom 32040301, 111 s ústnym pozmeňovacím návrhom generálnej spravodajkne, ktorý sme už ale prijali. Takže spravodajkne je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem. Nikto sa nezdržal, takže pozmeňovací návrh je prijatý. Tým sme ten, túto kapitolu 1a ukončili. A teraz budeme pokračovať osobitnými nástrojmi. Sur les instruments spéciaux, nous avons des votes euh, séparés. Čo sa týka tých špeciálnych nástrojov, tu máme 040401, pozmeňovací návrh 7983, spravodajkňa je proti, kto je za? Pán Dobrý, chcete sa prihlásiť o slovo? Pán Dupro, nech sa páči. Áno, pán predseda. Ja som trošku prekvapený, musím sa priznať, pretože sme tu mali doplnenie eh, finančných prostriedkov v tomto rozpočtovom riadku. Išlo o návrh komisie 25 miliónov a tu ideme na 150 miliónov. No tu som trošku prekvapený, pretože toto je značný nárast, veľmi excesívny práve v o práve vo vzťahu k využívaniu týchto prostriedkov za posledné roky. Takže je tu pozmeňovací návrh od žien, ktorom sa hovorí o menej. Takže som skutočne prekvapený touto sumou a chcel by som si vypočuť, čo, o tom povie, eh, čo k tomu povie komisia. Pani generálna spravodajkyňa. Nie, nie, nie, komisiu. Ja som chcel si vypočuť komisiu najskôr pred spravodajkyňou. Takže čo, čo si o tom myslí komisia? To chce hovoriť za komisiu? Áno, ďakujem, pán predseda. Odhady komisie opierajú o rozpo, návrh rozpočtu na, pre rok 2015 a tieto odhady sú veľmi opatrné, ale reálne že momentálne komisia zostáva pri jej vyhodnotení, tak ako to navrhla. Ďakujem. Nuž. Pán Dupre, upokojilo vás to? Áno, pán predseda. nechcem povedať, že som že to je nesprávne, ale som skutočne prekvapený tou celkovou sumou, pretože pokiaľ by sme tu chceli urobiť skutočne nejaký rozumný návrh, tak si myslím, že by bolo lepšie podporiť návrh z výboru pre ženy, lebo to je 50 miliónov, to je síce zdvojnásobenie, ale zo 25 na 150 to je trošku priveľa. Takže <clears throat> to sa mi zdá byť skutočne príliš nadnesené. A je to znepokojivé, že e, iba že by bolo e, tomu tak, že globalizácia mala zásadnejšie vplyvy a dopady, ako sme si doteraz mysleli. Áno, ja som chcela len povedať, že my chceme, aby sme tam mali to, čo bolo predtým. My musíme tam mať k dispozícii príslušné finančné prostriedky. To znamená, že toto nie je e, navýšenie, ale chceme tam mať to, čo tam bola predtým. Nuž, dobre, hovorí pán predseda, budeme hlasovať. E, musím vás upozorniť, že diskusia na túto tému bola ukončená, takže nech sa páči, môžete sa vyjadriť k pozmeňovacím návrhom. Takže linka 040401 7983, spravodajkňa je proti, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Nikto. Takže návrh bol zamietnutý. 4, 2, 5, 5, 8 je identický. Takže nemusíme o tom hlasovať. Potom tu máme 7401. Správodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Mhm, teraz, teraz sa zdržali, takže prijaté. 10. Tým odpadá. Keď bol tento nám prijatý. Takže 13, 7, 8.479. Spravodajkňa je proti. Kto je za? 2 3, ak to je Proti. Ďakujem. Zdržali sa. Niekto zamietnutý. 40 02 42 7402 Kto je za? Mhm, to za, kto je proti? Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Prijatý. ďalšie identicky, takže odpadá. Potom tam máme poznámky. 040401 pozmeňovací návrh 6210 spravuje kniha je za, kto je za ďakujem kto je proti 5 nikto sa nezdržal prijatý Tým by sme skončili tieto špeciálne nástroje. A potom prenosy prostriedkov z 1 plán 2, 1 plán 10, to sme včera presunuli. Eh, dobre, takže máte niekto niečo k tomu ešte? Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som eh, ešte bola dlžná eh, kolegom a kolegyniam dlžná, teda exaktnú odpoveď. Momentálne vidíme, že sme sa kompletne dohodli, teda podľa toho náklady týkajúce sa výlučne sťahovania a cestovného náklady na budove a, a IT. Tieto by sa mali presunúť do, iného, do inej linky, ale e, náklady na e, personál e, zostávajú kompletne v kompetencii komisie. To znamená, že pokiaľ sa chce niekto zamestnať, tak sa musia najprv požiadať o prostriedky komisia, takže je to trochu komplikované, ale my máme my sme povedali, že pri najmenšom administratívne a režimné náklady budeme mať e, na mieste, takže z dvojky to preniesieme do trojky. V podstate e, je to je echo také, je signál taký, že by sa nemalo krátiť nič, ale v podstate oproti tomu, čo sme chceli, tu rada predsa len, myslím si, sa pokusí niečo krátiť, ale po stre- tu bude ešte stretnutie v rámci rady, takže navrhovala by som, aby sme nehovorili s ALDE, aby sme eh, rozpočet parlamentu eh, hlas, o tom, aby sme o tom hlasovali, ale v podstate teraz je všetko vyjasnené, vyjasnené viac menej rada si neželá krátiť, ale samozrejme by sa mali a, a tieto administratívne náklady e, sprehľadniť a stransparentniť. A komisia bude zodpovedná za vedenie programu a personál, ale inak za nič. Ja, donc euh, on maintient l'avis défavorable du rapporteur. Dobre. Pani generálna spravodajkňa je napriek tomu proti. Aj naďalej. Ide o tento transfer. A nie. Pani generálna spravodajka je za. Takže za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Nikto sa nezdržal. Takže takto sme sa dohodli. A tým sa dostávame k štvorke, e, ku kapitole 4, čo sa týka kapitoly 4, tu máme najskôr hlasovanie unblock o no, nasadení prostriedkov vo výške návrhu komisie. V rozpočte máte prílohu tabulka 7. Nie to boli... Nie, nie, to boli prostriedky pod e, riadkou. Metra ako navrhla komisia, kto je za, kto je proti Jeden proti. Zdržali sa nikto. Prijaté. Druhý blok. Opätovne zriadenie tých prostriedkov, tak ako to predpokladá komisia. To je tabulka 8. Spravedlne je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Piati sú proti. Prijaté. Tretí podblok to sú prostriedky nad rámec toho, čo navrhuje komisia. To je tabulka 9 prílohy. Spravedlne je za, to je za. Ďakujem, to je proti. Ďakujem. Nikto si nezdržal. Prijatý. potom prejdeme k hlasovaniam, ktoré um, hlasovanie o návrhoch, ktoré neboli zahrnuté do kompromisu, takže 0103 797 4255. To je za. A pardon, toto môžeme tiež hlasovať bloku 797, 877. Takže prečo sa môžeme o tom hlasovať en blok? na nás spravodajkňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti. Ďakujem, zdržali sa. Nikto. Takže tieto štyri pozmeňovacie návrhy boli zamietnutí. 19.03.01.05.877 spravodajkňa proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Nikto. Zamietnutý. 2103-0104 mm, 8016 a 4290. Spravdajkyňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Nikto. Zamietnuté penka 210701 540. Generálna spravodajka je proti. Kto je za? Ďakujem. To je proti. Ďakujem. Zdržali sa. Zamietnuté. Potom 23.02.02 pozmiaci návrh 7973, respektíve 4248. Generálna spravodajkňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Nikto zamietnutý. Teraz prejdeme k poznámkám. No už tu by sme mohli hlasovať e, bloku. Takže tu máte tieto linky, máte pred sebou pre 4337 až po 4332, potom 4331, 4330 a potom e, posledné číslo 29 až, až 27. Mm, neviem tak všetko. Spravodajkňa je za. Takže kto je za? Ďakujem proti. Boli dvaja. Je to prijaté. Potom ideme osobitné hlasovanie 0501 04 03 41 Generálna spravodajkynia je proti, kto je za?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 to sa nezdržal, takže prijatý. Potom 19.02.02, 374. Generálna nie je za. Ďakujem. Kto je proti? Držali sa. Dvaja. Prijaté. 19.03.01.04 pozmievací návrh 773. To je za? Hane, nie. Spravodajkňa je proti. Takže kto je za? Proti. Ďakujem. Zdržali sa. Zamietnutý. 19.03.01.05 877 Správodaj, generálna spravodajkňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Nie ste za? Kto je za? Kto je proti? Pardon. <laughs> Nikto sa nedržal. Zamietnuté. 19.03.01.06. Pozmeňací návrh 176. Generálna spravodajkňa je proti. Kto je za? Mm, no, e, toto urobíme elektronicky. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 20 k 11. Traja sa zdržali. Teraz rozpočtový riadok 19 0 3 0 1 0 7 1 5 7 a 4 3 4 3. To môžeme hlasovať. Generálna spravodajkynia je za. Teda kto je za? To je proti? Nikto. Zdržali sa. Dvaja. Teda ja. Triatý. 20.02.01.30.24 Generálna spravodajkňa je za. Kto je za? Ďakujem. To je proti. Ďakujem. Zdržali sa nikto. Návrh bol prijatý. Le vote séparé. Nous poursuivons sur les remarques. 21-02-01, amendement 347. 21.02.01, 345, spravodajte aj proti, kto je za? Mm, skontrolujeme to elektronicky, ak dovolíte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 18 za 16 proti 1 sa zdržal. 21.02.04 333 Generálna spravodajkynia je proti, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Nikto. si návrh bol zamietnuté. Rovnaký riadok 173. nie je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden. Zdržali sa. Nikto. Prijatý. Takže riadok 21.02.07.01 307. Generálna nie je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. A, prepačte. Zamietnutý. 307 je zamietnutý. 21.02.08, 648 a 377. Generálna spravodajkynia je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Traja. Nikto sa nezdržal. Prijatý. 20 0 208 01 378 generálna spravodajkynia je za, kto je za? Toto robíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. <clears throat> prijaté 16 za, 14 proti, 3 sa zdržali. Takže 21.02.51.04, pozmeňací návrh 4048, generálna spravodajkňa je proti, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa? Nikto. Zamietnuté. Riadok 21.03.02.03, 180, respektíve 634, generálna spravodajkňa je proti, kto je za? Ďakujem. Proti. Ďakujem. Zdržali sa. Nikto. Návrh bol zamietnutý. Pozmiaci návrh 175. Generálna spravdajkňa je za. Kto je za? Ďakujem. Proti. Traja. Boli proti, nikto sa nezdržal. A jeden sa zdržal. Prijaté. Ideme ďalej. 210401, pozmeňovací návrh 174, generálna spravodníka je za, kto je za? Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, prijatý. Tá istá, ten istý riadok 614 alebo 379. Generálna spravodajkňa je za. Kto je za? Ďakujem. kto je proti traja, zdržali sa dvaja. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Riadok 210802, pozmeňujúci návrh 323, generálna spravodajkňa je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Štyria, prijatý. Riadok 22020301, pozmeňujúci návrh 4062, generálna spravodajkňa je proti. Kto je za? Ďakujem. To je proti. Zdrali sa. Jeden. Dva. Zamietnutý. No, siedmi sa zdržali. No, skontrolujeme to elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 15 k 15. Dobre, riadok 22.03.01, 172, pardon, 4010, generálna e, spravodajkňa je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Dvaja Zdržali sa? Nikto. Tá istá, ten istý riadok 172 eh, a 4186 a 728 s ústnym pozmeňovacím návrhom. and decrease by 300,000 euros tento odsek, e, táto časť textu by sa mala vyčiarknúť v rámci podľa toho ústneho pozmeňovacieho návrhu. Takže môžeme o tom hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Nikto sa nezdržal. Prijatý. 2301 23010601, pozmeňovací návrh 4047. Generálna spravodajkňa je proti, kto je za? Nikto. Takže ste všetci proti. Ďakujem. Zdržali sa. Nikto. A návrh bol zamietnutý. Tým sme kapitolu 4 skončili. Teraz prejdeme k blokovým projektom a prípravným opatreniam pani Gardia Savio. Nejaké pripomienky k tomuto? Nie, pokiaľ tomu tak nie. Ďakujem. Jediná pripomienka, ktorú môžem urobiť, je to, že ako iste viete, pri príprave tabulky prípravných a pilotných e, krokov museli sme stanoviť rovnováhu medzi pilotnými e, projektami a požiadavkami jednotlivými výbormi a špecializovanými výbormi. A samozrejme to je jedna z najťažších úloh, s akými sa mu, musíte vy, vysporiadať, ktorá sa rozpočtu týka. Myslím si, že ľudia môžu byť s týmto návrhom dostatočne e, spokojní, aj keď sa nám nepodarilo zahrnúť viaceré E, pilotné projekty, ktoré by si to zaslúžili. Avšak musíme vyhovieť niektorým finančným stropom a nemohli sme ich na tento zoznam priradiť. Dobre, takže budeme hlasovať blokovým spôsobom no, o kompromisnom návrhu. Pani Guardia Saval. Áno, e, musím k tomu ešte niečo dodať. Vo svetle hlasovania e, transferu do EHS sme boli schopní uvoľniť e, viac ako 500 tisíc eur v kategórii 1A, ktorých presúvame z kategórie 3. Takže tieto peniaze presúvame do kategórie 1A na projekty e, sociálnych rozdielov. E, zdá sa nám, že tieto peniaze je rozumnejšie navýšiť práve v tejto kategórii, v kategórii 1A, pretože tam tieto peniaze dávajú v prvom rade väčší zmysel. Dobre. Budeme hlasovať o kompromisnom návrhu pán Depre. Ja som sa tu trochu stratil. Ehm, mohla by e, spravodajkňa zoprakovať tento návrh? Vzhľadom na to, že sme hlasovali za presun z oddielu 3 do sekcie 1a, vzhľadom na to, že v tejto kategórie bola navýšená o 500 tisíc. Je iba logickým následkom toho, o čom sa hlasovalo. Ďakujem. Takže pokiaľ tomu všetci rozumejú, budeme hlasovať jednorázovo. Takže kto je za? Ktorí hlasujú za kompromisný balíček, kto, sú, kto je proti? šiesti sú proti. Schválené. Teraz prejdeme na na ďalšiu sekciu. Pani Holmajer, pokiaľ sa chcete vyjadriť k tomu. Iba veľmi v krátkosti. Na návrhu sa nič nezmenilo tieto dáta sú stále rovnako, iba v krátkosti. Čo sa týka rozpočtu rady, sme vyhovieť pozícii rady a musíme hlasovať v troch častiach o jednotlivých eh, prílohách FFD, FDD. Toto sú výstupy, ktoré sú vedené v kategórii FDD. Tak ako je to navrhnuté, pretože, pretože sa ma už niekoľko kolegov pýtali, prečo niektoré pozmeňujúce návrhy odmietame, e, ktoré sa týkajú rozpočtu. Avšak nie je tomu e, tak. My sa skôr odvolávame na amending letter e, predsedníctva, o ktorom sme už hovorili aj s koordinárovmi. Ináč nie sú žiadne návrhy pozmeňujúce. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Takže môžeme prejsť eh, k hlasovaniu. V prvom rade teraz budeme hovoriť o úpravách návrhu komisii. Tam sa budú diať iba drobné zmeny. Eh, tí, ktorí sú za, prosím ktorí sú proti. Šiesti sú proti. Takže schválené. Euh, Je tu ústny pozmeňovací návrh teraz od spravodajkne.

kto je proti. Vďaka. Zdržali sa. Nikto sa nezdržal. Budeme si to musieť skontrolovať elektronicky, takže prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené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 k danému plánu. Spravodajca je za. Kto je za? Vďaka. Proti. Šiesti proti. Takže pozmeňovací list je schválený. Teraz budeme hlasovať po častiach. o 1080 a 1834. Spravodajca je proti. Kto je za? Vďaka. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 1600 8020 a 4290. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Ďalší pozmeňujúci návrh odpadáva. 1200. Pozmeňujúci návrh 8021 a 4295. Spravodajca je proti, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Dobre, zamietnuté. 14.02 identické návrhy. Spravodajca je proti. Kto je za? Vďaka. Kto je proti? Kto sa zdržal? žiadne. To teda zamietnú. 2, 1, 5, 8, pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňujúci návrh 4. 14 894 spravodajca je za kto je za kto je proti kto sa zdržal nikto sa nezdržal zamietnuté pozmenujúci návrh 14 8394 spravodajca je proti kto je za kto je proti? O tomto sme už hlasovali. Takže to už je neschválené raz. Takže to iba podčiarkuje pozíciu Európskeho parlamentu. Prejdeme na návrh Rady 2. 2100 Ospravedlňujem sa, pozmeňujúci návrh 2010. A pozmeňujúci návrh, tieto návrhy, o tých môžeme hlasovať spoločne. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? nikto sa nezdržal, takže to odpadáva. Sekcia ktorú navrhuje súdny dvor. Kompromis eh, a vytvorenie 12 dodatočných miest. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujeme. Traja. Schválené. Takže konkurencia na vysokej e, úrovni kvôli rastu zamestnancňu. E, je to kompromisný návrh B. Je to 9 nových sudcov e, Všeobecného tribunálu. Spravodajkyňa podporuje tento návrh, kto je za. Ďaká, kto je proti. Ďaká. Schválené. Prejdeme teraz na výhrady 1406, pozmeňujúci návrh 2203. Spravodajkyňa podporuje, kto je za. Vďaka. Kto je proti? Nikto. Nikto sa nezdržal. Jeden sa zdržal. Dvaja. Schválené. Prejdeme teraz na sekciu 6. Je to dohoda o spolupráci s Európskym parlamentom. Je tu kompromisný návrh, kde sa hlasuje v bloku s tým, že spravodajkyňa tento návrh podporuje. Kto je za? Ďaká, kto je proti? Vďaka. Schválené. Prejdeme na návrh spravodajkyne v sekcii 7. Teraz blokové hlasovanie o kompromisnom návrhu. Spravodajkyňa podporuje tento návrh. Tí, ktorí sú za. Ďaká. Kto je proti? 8 ľudí. Schválené. Prejdeme teraz na hlasovanie po častiach. Rozpočtová linia 1004, pozmeňujúci návrh 7600, spravodajkyňa podporuje, kto je za. Ďakujeme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 7600. Môžeme to skontrolovať, hlasovať e, elektronicky. E, hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. 22 k 12. Schválené rozpočtová linka 264, pozmeňovací návrh 2503. Spravodajkyňa podporuje tento návrh. Kto je za? Vďaka. Kto je proti? Skontrolujeme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Dvadsaťtri k dvanáctim. Schválené. Pozmeňovací návrh rozpočtovej liny S7, S, S1. Pozmeňovací návrh 4036. Je to identické hlasovanie. Spravodajkynia je proti obidvom týmto návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Neschválené. Zamieta sa. Prejdeme na sekciu 10 EAS to sú zahraničné záležitosti, tam sú štyri pozmenujúci návrh 3001 až 3004 pozmenujúci návrh 2809, 2810 a 2811. O tých môžeme hlasovať spoločne. Kto je za? Spravodajkyňa podporuje tento návrh. Kto je za? Kto je proti? Ďakujeme, kto sa zdržal. Nikto sa nezdržal. Schválené. Týmto uzatvárame hlasovanie o jednotlivých častiach a kapitolách a prejdeme teraz na kapitolu o platbách. Takže hlasovací list o platbách. Teraz blokové hlasovanie. Prvé blokové hlasovanie na znovu stanovenie čísel pôvodného komisného návrhu spravodajca. Podporuje tento návrh. Takže budeme hlasovať, kto je za. Kto je proti. 5 sú proti. E, nikto sa nezdržal. Pán Duprej. Ďakujem, pán predseda predtým, než budeme hlasovať o blokoch raz, 2 a 3, vidíte v bloku 1 nie sú nejaké problémy. Môžeme hlasovať za a schváliť tento blok. Avšak úroveň pripísaných finančných e, prostriedkov boli vyššie, ako sme si pôvodne mysleli a vzhľadom na solidaritu s ostatnými členmi výboru budeme hlasovať e, za tento e, kompromisný návrh. Čo sa týka bloku 3, e, máme pochybnosti o užitočnosti. Či využijeme tieto prostriedky a vzhľadom, že táto záležitosť je pre moju skupinu veľmi citlivá. Neviem sa zaručiť za všetkých e, poslancov, že budú hlasovať za. Avšak e, budem brániť pozíciu tohto výboru. Avšak neviem, či ma skupina vypočuje. Ďakujem. Zdá sa, že to prekvapuje tak trochu všetkých pretože tá nezaplatená šiastka, o ktorej hovoríte, je pomerne vysoká. Takže budeme sa rozprávať s radou, ako aj s ostatnými výbormi ohľadom tohto v najbližších dňoch a plne toto podporujem. Takže budeme hlasovať o bloku 2. Spravodajka podporuje, návrhuje, môžeme hlasovať, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Ďakujem. Teraz. Ďakujem. 5 hlasov proti. Tento návrh bol prijatý. Blok 3. tu sa majú použiť platby, ktoré sú trochu vyššie, ako uvažuje komisia. Kto je za to? Kto je proti? 5 hlasov proti a tým tieto tri bloky máme prijaté. Takže môžeme povedať, že to bude vyjednávacia pozícia. Teraz ďalej 040260 pozmeňovací návrh 2014 a 2020. Kto je pr- za? Kto je, kto je proti? zdržali sa, tým je to zamietnuté. Teraz 040261, pozmeňovacie návrhy 2014 až 2020, spravodajkynia je proti, kto je za? Jeden hlas nikto sa nezdržal a tým je to zamietnuté. Teraz 040262 2014 až 2020. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Hlasy proti. Ďakujem. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. Dobre, tým je to uzavreté. v programe sa uvažovalo, že budeme až do pol jednej zamestnaní, ale všetci sa snažili a chcel by som poďakovať aj Monike Štraser a nášmu sekretariátu za vynikajúcu prácu. hovorím to ako niekto, kto je nový vo výbore. Ďakujem. Pán predseda, budem hovoriť stručne, aby sme mohli popremýšľať o tom, čo sme odhlasovali. E, chcel by, chcel by som tiež pogratulovať výboru, pretože sme tu predložili návrh na rokovanie, ktorý e, je určený pre radu a musíme myslieť na to, čo sme tu odhlasovali, aby sme mohli zaujať skutočne pozíciu voči rade a e, musíme sa postarať o to, aby boli naše priority rešpektované a chcem poďakovať všetkým koordinátorom a sekretariátu. Bolo to množstvo pozmeňovacích návrhov, bolo to veľmi komplikované a nie je jednoduché stanoviť priority a zohľadniť ich každého jedného. Takže ďakujem aj tieňovým spravodajcom a koordinátorom, ktorí sa veľmi usilovali. A chcel by som mimoriadnú vďaku vysloviť sekretariatu. Je to skutočne komplikované pracovať s týmito pozmeňovacími návrhmi. Musí sa to meniť každú štvrť hodinu, keď sa rozhodneme inač. Hlasovacie zoznamy sa musia meniť. Takže ďakujem a gratulujem k tejto práci a som rád, že tam máme Moniku a Holgera, ale ďakujem všetkým, ktorí na tom pracovali, pretože toto je niečo, čo je v prospech Európskej únie a to je našim cieľom. Eh bien, ces votes, euh, qui sont le fruit d'un travail considérable, toto hlasovanie si skutočne vyžiadalo obrovskú prácu a chcem zdôrazniť toto úsilie, či už je to úsilie pani spravodajkyne, koordinátorov a všetkých poslancov výboru. A znova spomínam sekretariát, všetci si zaslúžia poďakovanie a máte moju úctu aj obdiv. A s týmto hlasovaním sme nastavili veľmi dobrú latku pre nasledujúce vyjednávania a uvidíme, ako bude reagovať rada, ako sa bude snažiť komisia, aby sa vyriešil problém platieb, ktorý je v tomto momente úplný. Týka sa regiónov a niektorých samozprávnych území, ktoré ktorým hrozí, že nedostanú prostriedky. Sú tu aj výskumné centrá a ďalšie, kde by sme mali oživovať investície a tak ďalej. Takže je neospravedlniteľné také oneskorenie. Musíme na to nájsť nejaké riešenie. Uvidíme. V každom prípade je to naliehavá potreba vyriešiť to a nová komisia určite nemôže povedať, že 300 miliárd na investície bude niekedy až v rokoch 2016-17. To sa musí vyriešiť hneď teraz. A už teraz musíme uhasiť ten nebezpečný oheň, z ktorého sa môže stať požiar. Takže to je niečo, čo je neodkladné. To hlasovanie si myslím, zvýšilo našu pozornosť a teraz už ide len o to, aby sme našli kompromis s radou. E, myslím, že čo sa týka toho cieľa sa zhodneme, ale musíme nájsť správne modality a pes je vždy zakopaný v podrobnostiach. A máme rokovanie aj popoludní a prípadne sa budeme musieť zúčastniť aj vypočutie pani Georgieva. To má byť vo štvrtok popoludní o 13.30. Ďakujem vám. Sú ešte nejaké otázky? Niečo, na čo sa chcete spýtať? Takže týmto rokovanie skončilo. Ďakujem vám za účasť.